dnešné zasadnutie. Môžeme prejsť k prvému bodu agendy, to sú vyhlásenia predsedníctva, príprava na zasadnutie Európskej rady 20. 21. marca. Pán Kokulás v mene rady, nech sa páči. The Spring European Council meeting is traditionally Jarné zhodnutie rady sa už tradične zaoberá hospodárskou a menovou politikou, ale ešte predtým, než sa na túto tému pozrieme budúci týždeň, dovolte mi, aby som stručne pohovoril o ďalších bodoch, ktoré sa na programe nachádzajú. Medzinárodné udalosti sa znova dostali na program rady. Situácia na Ukrajine je pre nás prioritou a samozrejme, že kvôli tomu bol aj minulý eh, týždeň mimoriadná schôdzka hlav štátov a vlád. Nebudem teraz zachádzať do podrobností na túto tému, keďže ide o tému nasledujúcej rozprávy. Takže poviem len toľko, že je veľmi pravdepodobné, že budúco týždňový summit sa bude zaoberať aj touto otázkou, otázkou Ukrajiny. Zahraničné vzťahy. Eh, na túto tému sa na marcovom samite bude hovoriť aj o africkom samite, kde sa stretne asi 100 hlav štátov a vlád. Bude to 2. a 3. apríla v Bruseli. Už som spomínal, že teda jarná, e, jarný summit sa zaoberá tradične hospodárskou menovou politikou. Predsedníctvo rády rozhodlo, že tú diskusiu zorganizuje okolo troch hlavných takých blokov našej stratégie rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Po prvé, európsky semester. Po druhé, priemyselná konkurencieschopnosť a po tretie, klíma a energia. Toto nie je e, náhodná štruktúra, všetko to veľmi úzko súvisí. Európsky semester je nástroj na implementovanie, monitorovanie implementovania stratégie Európa 2020, pričom priemyselná konkurenceschopnosť a energia a klíma sú súčasťou. Nedokážeme dosiahnuť e, konkurencieschopnosť bez koherentnej e, politiky v oblasti klímy a energie a to platí aj naopak. Pokiaľ ide Európsky semester, Európska rada uzavrie prvú fázu už v decembri eh, sa eh, naformulovali priority politiky 2014 a mm, toto všetko v súvislosti s európskym semestrom na no budúci týždeň sa eh, vyhodnotia odporúčania z 2013 podľa krajín a rada rozhodne, ako postupovať, pokiaľ ide o programy stability, konvergencie a národných reform, pokiaľ ide o hospodárskú a sociálnu dimenziu. Dovolte mi, aby som túto príležitosť využil na to, aby som sa poďakoval Európskemu parlamentu za odvedenú prácu, pokiaľ ide o viacero aspektov európskeho semestra. My sa blížime k záveru hospodárskeho cyklu. Dopady krízy sa stále ešte, sú stále ešte citeľné. Rast zatiaľ je krehký, nevyrovnaný, ale to najhoršie je snáď už za nami. No práve preto Európska rada sa bude zaoberať implementáciou stratégie Európa 2020. Komisia poskytne, predseda komisie e, poskytne k tejto stratégii e, prehľad. E, takže pokiaľ ide o našu konkurenceschopnosť, potrebujeme silnú priemyselnú základňu. Je to nevyhnutné, aby sme naozaj dosiahli trvalý rozvoj, trvalú obnovu našich ekonomík. No a sám samite sa bude hovoriť o tom, ako takúto pevnú priemyselnú základňu v Európe vytvoriť, ako posilniť regulačný rámec, ako posilniť vnútorný trh. Ale toto nevystačí. Lídry sa teda budú zaoberať e, tým, ako konkurenceschopnosť e, zakopovať do všetkých politík, ktoré máme. Čiže bude tu snaha e, naozaj robiť všetko preto, aby sa implementácia zdarila. Rada sa bude eh, zaoberať aj otázkou eh, ľudského kapitálu, tak aby Európa naozaj mala prístup eh, ku kvalitným pracovným silám v oblasti matematiky, inžinierstva, vedy. Toto sú všetko otázky, ktoré je potrebné riešiť. Ďalšia otázka, ktorou sa rada bude zaoberať, sú sektory s vysokým rastovým potenciálom, kde je potrebné stimulovať investície do nových technológií a investícií. Takže toto tiež bude jedna z našich e, priorít. No a keď sa pozrieme na situáciu z medzinárodného hľadiska, na naše postavenie na, na svetových trhoch, e, musíme, aby sa naše spoločnosti zapájali do globálnych hodnotových reťazcov. Potrebujeme našu konkurencieschopnosť posilniť aj veľmi ambiciozným programom v oblasti obchodu. No a až som spomínal, že schopnosť úzko súvisí s koherentnou politikou v oblasti klímy a energie. No práve preto budúci týždeň začne diskusia o novom rámci pre energiu a klímu v období 2020 až 30. Zrejme dôjde k výzve k včasnej dohode, zohľadňujúc časový harmonogram z Varšavy a pripravované udalosti ako 21. Kop v Paríži budúci rok, pokiaľ ide teda o znižovanie emisí do roku 2030. Toto je eh, samozrejme oblasť, ktorú bude potrebné do budúcna ešte viac rozpracovať. Na samite sa bude robiť taká inventarizácia, budú sa vyhodnocovať pokroky od poslednej schôdzky na tému energia završenie do roku 2013 e, trhu s energiou a prepojenie všetkých e, krajín, pokiaľ ide o dodávky energie, elektrickej a plynu do roku 2015. Toto sú nadalej naše priority. Snáď ani nemusím zdôrazňovať, akú dôležitosť má táto téma v súvislosti s nedávnymi udalosťami na Ukrajine. Európska rada zadefinuje oblasti, kde je potrebná ďalšia práca, ďalšie úsilie, aby sa tie ciele dosiahli. Napríklad vysoké náklady energie. To bude jedna z tém. Vážený pán predseda, dámy a páni, myslíme si, že tento summit bude eh, tradične ekonomickým, ale samozrejme, že tam budú aj ďalšie témy, ktoré je potrebné riešiť. No a tieto témy sa budú riešiť eh, popri otázkach rastu, konkurencie, schopnosti a zamestnanosti. V rozprávach v Európskom parlamente sa často hovorí o tom, že naša hospodárska a politika je našou silnou stránkou, že posilňuje naše postavenie v medzinárodnom meradle a umožňuje nám zohrávať e, vedúcu úlohu celosvetovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a v mene komisie dávam e, slovo komisa, e, predsedovi Barosovi. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, v súčasnosti sa ehm, pozornosť Európy a sveta upiera najmä na Ukrajinu, na krízu na Ukrajine a určite aj na samite sa bude o tejto téme veľa hovoriť. Ale o tejto téme budeme diskutovať eh, neskôr, eh, takže teraz by som sa venoval iným hlavným témam na programe samitu. Očakávam, že Európska rada bude hovoriť o pokroku, ktorý bol dosiahnutý doteraz v oblasti ekonomickej krízy a že sa budeme e, venovať najmä ďalším politickým opatreniam, ktoré majú e, tú hospodárskú obnovu ešte ďalej e, posilniť. Pričom budeme chcieť posilniť aj naše aktivity, najmä v oblasti boja proti nezamestnanosti. Tento summit bude posledný pred voľbami do Európskeho parlamentu a bude to veľmi dôležitý moment v oblasti e, e, toho, aby sme naďalej mm, pokračovať dynamicky v tom procese, ktorý sme započali. Komisia už e, predstavila svoje, svoju analýzu ekonomického kontextu a takisto aj makroekonomických reform, ktoré boli vykonané v konkrétnych krajinách pod špecifickým dohľadom. Potom Európsky parlament prijal uznesenie aj pokiaľ ide o priority v rámci Európskeho semestra. Teší ma, čo do veľkej miery sme sa zhodli aj s parlamentom na týchto prioritách. Ako dobre viete, naše ekonomické odhady sme zvýšili. Očakávame momentálne rast 1,5% pre celú EÚ na tento rok a 2% na budúci rok, čiže tiež e, je o mierne vylepšenie situácie. Rast sa do Európy vracia a platí to aj v prípade tých najviac ohrozených členských štátov domáca spotreba, takisto investície by sa mali naďalej zvyšovať, tým pádom budeme e, znižovať našu závislosť od externého sektora. To je pozitívna informácia aj pre verejné rozpočty, pretože e, miera e, zadlženia v mnohých členských štátoch je naďalej veľmi vysoká a bude potrebné zaviesť ďalšie štruktúrálne reformy, aby tento rast bol podporený implementácia našej stratégie 2020 a takisto aj tých konkrétnych odporúčaní pre konkrétne krajiny sú naďalej veľmi e, dôležité. Je to pozitívna správa aj pre našich občanov, pretože ak máme mať nové pracovné miesta, treba rast. A treba v prvom rade bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí. To je naďalej jedna z našich hlavných priorit a práve preto e, chceme e, vlády požiadať, aby, aby no, uvádzali do praxe tie e, systémy alebo projekty e, podpory zamestnanosti mladých ľudí. To je momentálne e, veľká, alebo možno najväčšia téma momentálne v Európe. Nezamestnanosť najmä mladých. Samozrejme, dôvera vychádza z dôvery, dôvery hodností a teda tá dôveryhodnosť tá vyplýva z toho, či naše prísľuby sme schopní aj v praxi zrealizovať my v posledných rokoch vidíme, že sa nám darí e, zvyšovať dôveru v európsky trh. Máme tu e, ten systém SM, ktorý e, začína dobre fungovať a dnešný triál, pokiaľ ide o mechanizmus jedného riešenia, takisto veľmi dôležitý. Samotná rada musí vysvetliť, eh, prečo tak veľmi eh, trvá na tom, aby eh, niektoré prvky dávala do medzivládnej dohody. Komisia opäť hovorí, že tá medzivládna dohoda naďalej musí byť obmedzená na nutné minimum. Sme za to, aby mutualizácia fondu sa urýchlila a aby sme mali ja, e, ľahký prístup k financovaniu od prvého dňa fungovania tohto mechanizmu. Sme za jednoduché pravidla, za to, aby sa rešpektovala autonómnosť európskeho e, práva, takisto aj za právomoci v oblasti e, príjmania rozhodnutia, teda aj to, aby každá inštitúcia si mohla e, sama rozhodnúť o svojich e, pravidlách. Včera na Ekofine nebol dosiahnutý žiaden pokrok, pokiaľ ide o jednotlivé úlohy e, rady a komisia. Komisia naďalej má veľké výhrady voči tomu, e, mm, voči tej otázke súladu s prípadovým právom. A my naďalej budeme s vami spolupracovať na tom, aby sme sa dopracovali k výsledku, ktorý bude čo možno najbližší k nášmu pôvodnému návrhu, ktorý je plne v súlade s európskou legislatívou. Summit by mal podporiť aj návrh komisie, pokiaľ ide o e, európsky e, priemyselný rozvoj e, alebo renesanciu a potom treba to samozrejme aj v praxi uplatniť, pretože vieme, že naše viaceré priemyselné odvetvia už nie sú konkurencie schopné, že je slabá modernizácia, že aj to podnikateľské prostredie v mnohých krajinách nie je dobré, že máme vyššie e, ceny za energie, ako je tomu v iných e, krajinách a sú aj ďalšie problémy. My sme ochotní našu prácu vykonať. Napríklad chceme, aby naše pravidla boli e, priateľskejšie voči podnikateľom. Chceme podporiť investície do nových technológií v rámci Horizontu 2020 Chceme poskytnúť 100 miliard eur v európskych fondoch pre e, tie tzv. inteligentné sektory e, priemyslu. Chceme vylepšiť prístup k financovaniu, najmä pre malé stredné podniky. Chceme podporiť rozvoj zručnosti, chceme e, odstraňovať byrokratické prekažky, chceme podporovať ekonomickú diplomáciu a takisto podpisovať dohody o voľnom obchode. Ale samozrejme aj členské štáty musia byť takéto odhodlané. A mnohé z týchto tém eh, sa musia potom riešiť práve na úrovni členských štátov. Niektoré krajiny by mali viac eh, myslieť na to, eh, aby ich vlastná legislatíva podporovala potreby podnikov, aby sa snažili znižovať regulačný, regulačnú zaťaž najmä na malé stredné podniky a aby sme aby viacej podporovali technologický pokrok, pretože iba ten zabezpečí z dlhodobého hľadiska um, silnú ekonomiku. A treba odstraňovať e, tie prekažky, e, ktoré ešte existujú v oblasti vnútorného trhu. To je jeden z hlavných problémov, ktoré v Európe máme, pokiaľ ide napríklad uh, o digitálny trh alebo trh s energiou. Čiže tam musíme pracovať na tom, aby ten trh naozaj bol jednotný, aby sa nám znižovali náklady. O tom určite tiež sa bude hovoriť a Dúfam, že sa mi jasne vyšle konkrétny signál. Pokiaľ ide o klimatiku, e, klimatické otázky a energiu, tak tam je situácia veľmi podobná. To bude možno hlavná téma spolu s Ukrajinou na samite. Firmy e, potrebujú dlhodobý e, regulačný výhľad, aby mohli pokojne investovať, aby mohli byť konkurenceschopné. Keď sa stále zvyšujú ceny energii e, aj pre firmy, aj pre ľudí, tak je to veľký problém. Zároveň ale zelené technológie sú kritické pre ekonomiku a pracovné miesta, pokiaľ vytvoríme pre nich dobré prostredie a vzhľadom k tej kríze na Ukrajine, myslím, že nikomu nemusím pripomínať, aké sú e, rizika súvisiace s tým, že naďalej máme istú energetickú závislosť. Tieto otázky vlastne e, boli základom aj našej e, klimatickej politiky z roku, pre rok 2020 a dokazujeme, že E, sme schopní v tomto duchu konať, že e, pravdepodobne splníme naše cieľe do roku 2020. A treba pokračovať aj naďalej a vytvoriť si podobné, podobne ambiciozne cieľe aj do roku 2030. E, ten klimaticko-energetický rámec, ktorý komisia pred pár týždňami pripravila, je presne o tomto. Navrhujeme tu cieľ zníženia emisí skleníkových plynov do roku 2030 o 40% v porovnaní s rokom 1990, čo je ambiciózny cieľ, najmä keď ho porovnáme s inými globálnymi aktérmi. Ale je to realistický cieľ a je cenovo efektívny, pretože naše e, výskumy ukazujú, že 40% e, to je taký hlavný e, milník na našej ceste. Takisto by sme mali mať aj záväzný cieľ pre obnoviteľné zdroje do roku 2030 malo by to byť 27% minimálne toto sú tiež veci, ktoré e, prispievajú k energetickej bezpečnosti. Ale povedali sme si, že si nedáme už 28 národných individuálnych cieľov, ale budeme vychádzať z takého e, prístupu z dola, aby členské štáty mali flexibilnejšiu situáciu. Myslím si, že z minulosti sa ukazuje, že toto je najefektívnejší spôsob, ako postupovať. A potrebujeme si tu dobre rozdeliť úlohy e, v Európe, aby členské štáty si sami mohli určiť svoje ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov. My samozrejme rešpektujeme národné energetické e, mixy. E, treba, aby teda členské štáty si e, určili svoje národné e, ciele, ale my naďalej budeme podporovať e, e, tie obnoviteľné e, zdroje, pretože tie spadajú pod naše pravidla o štátnej pomoci. Čiže dá sa to riešiť e, posilnenou e, tou vládnou schémou. A potom, ako dobre viete, e, pokiaľ je efektívnosť tam e, vlastne stratégia na rok 2020 nemá nejaký fixný cieľ. My si ešte vykonáme revíziu a potom zväž, eh, zvážime ďalšie kroky a pripravíme eh, návrh ešte v rámci mandátu tejto komisie. Takže komisia pripravila istý rámec, máme tu jasný cieľ, jasnú ambíciu, teraz je na rade rada a samozrejme aj parlament predpokladám, že rada budúci týždeň dosiahne nejaký pokrok a vyšle signál, že budeme rýchlo pokračovať na základe danej stratégie a že naďalej ten dynamický moment si e, ponecháme aj pred e, ďalšími summitmi v tomto roku. Naozaj musíme tentokrát e, ukázať, že štáty sú ochotné tento ambiciozný program splniť. Samozrejme, pre niektorých to náročné rozhodnutie, ale dúfam, že naďalej bude Európska únia konkurencieschopná a bude lídrom v oblasti klimatických cieľov, tak aby sa ostatní k tomu mohli samozrejme pridať. A to je veľmi dôležité. Nemôžete byť vo svete sami. Potrebujete, aby aj iné hospodárstva sa k nám e, pridali. A Banky Moon v septembri organizuje ďalšiu stretnutie na vysokej úrovni a práve preto je dôležité, aby keď v septembri pojeme do New Yorku, sme mali, mohli tam ukázať, že áno, Európska, lídra je, e, Európska únia pardon, je lídrom e, v tejto oblasti s konkrétnym e, návrhom. Niektorí ľudia hovoria, že to je príliš skoro, ale to nie je pravda. 2030 je tu čo skoro. Nemôžeme už dlhšie čakať. Pre nás, pre naše podniky je dobré, aby čo možno najskôr mohli rátať s konkrétnymi číslami. A my môžeme byť lídrom naďalej iba vtedy, ak si svoju vlastnú domácu úlohu poriadne spravíme. Čiže chceme konať jednoznačne, medzinárodný kontext je náročný a nutí nás e, konať. Aj tie veci, čo sa stali nedávno, nám ukazujú, že je veľmi dôležité, aby sme e, držali spolu ako členské štáty. A samozrejme, blíže sa aj európske e, voľby a keďže e, tá kríza tu je, nemali by sme sa vzdávať, ale práve naopak pracovať ešte usilovnejšie ako v minulosti. To od nás očakávajú naši občania. O to vlastne ide aj na tej rade, na tom samite a dúfam, že samit na to aj zareaguje. Ďakujem. E Ďakujem, pán Barroso. A teraz za EPP eh, kolega Dole. Vážený pán predseda, vážený pán predseda Rady, komisie, kolegyne, kolegovia. Marcový summit bude vo veľmi napätom koncept, uh, veľmi, veľmi napätej atmosfére. Egypt, Sýria, Ukrajina, na to všetko musíme myslieť. Musíme si uvedomiť, že bezpečnosť, mier je krehký a že musíme naďalej spolupracovať, aby sme náš mier zachovali írsky e, spevák Bono na našom kongrese EPP e, naozaj e, hovoril o týchto veciach. Európa je hospodársky celok, ktorý existuje, musí byť teraz prezentná a musia stať aj celkom sociálnym. Európa musí byť zjednotená, aby bola silná, len takto môžeme nájsť svoju cestu vo svete. E, bude sa hovoriť o konkurenceschopnosti, o európskom semestri, o klíme a energii na tom samite a to sú všetko práve tie motory, aby sme dostali našim ambíciám pre Európu. 28 členských štátov potrebuje mať spoločnú kritickú politiku, aby sme neboli už e, ďalej rukojemníkmi e, regiónu, ktorý využíva energiu a táto situácia už krátka nie je akceptovateľná. Naši občania sú znepokojení e, z východných krajín. E, títo majú dokonca ešte väčšie obavy. Nezamestnanosť e, a aj to, čo sa deje v ich susedstve, ich znepokojuje. Toto je jedna z centrálnych tém aj do budúcich európskych volieb. Všetci sme si tu zajedno, ale riešenia, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, sa líšia. Využívajú sa slogany, e, hovorí sa o úsporách a takto sa hrá na kartu strachu e, u občanov Jean-Claude e, e, Juncker povedal, že 25 miliónov nezamestnaných v Európe, že to je 29. členský štát akoby Európskej únie. E, v eurozóne 20 miliónov nezamestnaných len teraz samotnej eurozóne, takže musíme sa naozaj zamerať na to, aby konečne našli prácu. Európsky semester mal dať Európe nástroje na zvýšenie dôveryhodnosti, na obnovenie dôvery investorov, na zabezpečenie hospodárskej stability. Eh, usporiadanie našich štátnych eh, účtov. Toto je vec, ktorú je potrebné urobiť ako prvé. Ďalej je potrebné zabezpečiť dobré investície na podporu rastu v celej Európe. Preto máme ciele eh, horizontu 2020. Tieto sú veľmi dôležité. A v tejto súvislosti aj priemyselná politika, európsky priemysel. Naše malé a stredné podniky boli vždy našou silou. Európa mala taktiež veľkú aktivitu v oblasti eh, výskumu a vývoja, ale bez skutočnej fiskálnej a sociálnej harmonizácie eh, vidíme eh, čoraz viac krachujúcich malých a stredných podnikov. Napríklad, keď si počítate DNA, miestný denník, tam máte dve celé stránky hovoriace o likvidáciách firiem. Iba v samotnom Alsasku, v mojom regióne, veď to je hrozné. Hovorí sa o prepušťaní vo veľkom ale e, čo tie malé podniky, ktoré e, umierajú e, zo dňa na deň a toto tiež produkuje množstvo nezamestnaných. Máme 20 miliónov malých podnikov v Európe a keď posilníme ich konkurenceschopnosť, keď im poskytneme vhodné podnikateľské prostredie, rovnaké podmienky, tak takto im pomôžeme a takto pomôžeme aj zamestnanosti. Každé malé a stredné podniky zamestnávajú, ak, je to, ak každý zamestná iba jednu osobu, tak už e, úplne um, vymizne nezamestnanosť. Sú tu eh, určité eh, hlasy, ktoré hovoria o strate suverenity eh, členských štátov v súčasnej situácii, ale je to naopak, pretože kríza ukazuje, aké sú tu prepojenia a bez nejakej koordinácie, bez lepšej transparentnosti, bez lepšej spolupráce ohrozujeme práve našu suverenitu. No a Európsky semester toto nám umožní obstáť v útokoch finančných trhov. Pokroky za ostatné roky sa dosiahli v Európe, dosiahli ich európske štáty, Európania, čiže musíme byť hrdí, musíme byť hrdí na mier, na blahobyt, na jednotnú Európu, na Európu, ktorá chráni. A e, dúfam, že 25. mája naši občania povedia, akú Európu si želajú pre seba a pre deti. Ja mám ľahkú odpoveď. Myslím si, že treba viac Európy, pretože Európa je riešením. Ďakujem pekne. Pán Dol, kolega Watson eh, by vám rád adresoval otázku. Súhlasíte? Nech sa páči, pán Watson. Ďakujem pekne. Som si istý, že snemovňa sa ku mne pridá keď mu zagratulujem k jeho zvoleniu za predsedu Európskej ľudovej strany. pán Dol, na vašom kongrese ste hovorili o tom, ako vyzerá situácia na Ukrajine a ako zdôrazňuje našu nebezpečnú závislosť od ruskej ropy a plynu. Nemecko má naozaj veľa čo stratiť, takže moja otázka, prečo nepošlete do Moskvy Angelu Merkel, aby sa s nimi pozhovarala o krymskej kríze a o politike v oblasti energie? Prečo to nechávate Johnovi Kerimu? A druhá vec, keď e, urýchlíme ten prechod od fosílnych palív k čistejšej energii, tak nielen, že získame nezávislosť od Ruska, ale zároveň dosiahneme naše záväzky v boji proti klimatickým zmenám. Čiže prečo EPP naďalej je proti záväzným národným cieľom, ktoré potrebujeme, aby sme prešli k takejto zelenej čistej energii, o ktorej mm, hovoril pán Barozo? Peter Adol. Pán Dol, nech sa páči. Áno, pán Watson, ďakujem pekne za to blahoželanie. Viete, v Alsasku sa nehovorí e, blahoželám, hovorí sa úprimnú sústrasť. No ale dobre, každopádne ďakujem. Takže prečo by som tam vysielal pani Merkel, aby rokovala s Rusmi? Ja som Európan. Pani Merkel musí mať dobré vzťahy s Ruskom. V poriadku, iste to robí, ale európsky semester O tomto je potrebné rokovať. Všetci Európania musia rokovať, pokiaľ ide o energiu, lebo jedna jediná krajina, ani Nemecko, nemá takú váhu, akú potrebujeme pre európsku e, energetickú politiku. Potrebujeme skutočne európsku energetickú politiku. No, EPP nie je proti životnému prostrediu, to vôbec nie je pravda. No, počkajte, počkajte. Aj ja som environmentalista, ale musíme byť naozaj veľmi, veľmi obozretní Celosvetovo sme najlepší. A sme máme veľký predstih, ale musíme pokračovať. Ale ak ostatní, Čína a ďalší nepôjdu za nami, tak prídeme o pracovné miesta. A Európa bude síce najčistejšia, ale s najväčšou nezamestnanosťou. Toto som si uvedomil, keď som bol v Berlíne, v Nemecku, komunikoval som so šéfmi veľkých firiem, vrátane skupiny Thyssen. A No počkajte, počkajte. Ja som za to, aby sme zachovali všetky pracovné miesta, ktoré teraz máme, aby sme spôsobovali problémy podnikom, z dôvodov environmentálnych. Je potrebné ich rešpektovať. Ja som sedliak, ja viem, čo to stojí a viem, že keby sme sa všetci snažili, tak by sme dosiahli oveľa väčšie pokroky. Ďakujem. A teraz e, za SND má slovo kolega Svoboda. Ďakujem pekne, pán predseda. No, myslím si, že by sme mali byť realistickejší. Rebeka, prosím ťa. Myslím, že sme mali byť viac realistickí. Občania v Európe vyjadrujú sklamanie, dezilúziu, niekedy Skrátka, ich vnímanie Európy je také, že ju vnímajú ako e, niečo prázdne, byrokratickú mašinériu. A čo som si počul z úst rady a komisie, myslím, že nejako nepôsobí proti takémuto vnímaniu. Pretože, pán predseda rady, vy ste hovorili o nejaké usmernenia. Ale aké usmernenia rady? Kam nás tieto usmernenia smerujú? Veď to vôbec nie je jasné. Občania to nevedia, ani my to nevieme. Je tu ďalší summit. Ako by sa nič nestalo? Business as usual. Keď sa pozriete na tie tie závery business as usual, také nejaké prázdne, vágne formulácie, záväzky, najmenší spoločný menovateľ. To je všetko. Neoliberalizmus naďalej prevládá. Rada akoby nevnímala realitu. Napríklad tie obrovské sociálne problémy, ktoré v Európe máme. My sme najbohatším kontinentom, pokiaľ ide o príjmy a e, delbu, e, rozdelenie bohatstva, tak toto je čoraz e, nerovnejšie. Prečo je toľko veľa mládeže, ktorí odchádzajú z krajín ako Francúzsko, Portugalsko, Španielsko? Áno, vy ste hovorili o potrebe ľudského kapitálu, ale v Európe nemáme dostatok eh, pracovných miest. Čiže nejde iba o eh, to, že by eh, potreby a zručnosti neboli v súlade. No, nie, že by sme Ameriku vnímali ako veľký vzor, nie všetko tam je dobré, ale majú raz 2,4%, my v eurozóne len 0,5%, USA má nezamestnanosť 6,7%, eurozóna takmer dvojnásobok tohto percenta. Inflácia 1,6% v USA, u nás 0,7%. E, čiže niektorí si myslia, že našim problémom je inflácia. Naopak, možno to bude deflácia a nič sa proti tomu nerobí, alebo nerobí sa dostatok. 11% všeobecná miera nezamestnanosti v roku 2014, rovnako v roku 2013. Čiže kde je to veľké zlepšenie, o ktorom vy hovoríte? A raz HDP 0,1% minulý rok. Takže čo sa zlepšilo? Ešte sa vrátim k tej mládeži, k tým mladým. Áno, je ich veľa, sú, chcú inovovať, chcú skúmať, e, zakladať podniky. Ale čo robí rada proti úniku mozgov? My takéto niečo zažívame v európskych krajinách a Európska únia nerobí nič, aby sme si to najlepšie v Európe ponechali, aby u nás zostali, aby dostali miesto, kde sú rada a komisia. Úplne zlyhávajú. Ľudia chcú určitú víziu, víziu toho, ako by sa Európa mala rozvíjať. Chcú nejaké konkrétne opatrenia, pri najmenšom FTT. Um, ehm, na programe prioritov, ale čo konkrétne ste priniesli? Nič. Daňové úniky v Nemecku samotnom je pred e, súdom jedna jediná osoba. Táto jedna jediná osoba okradla štát o viac než 20 miliónov eur e, vďaka špekuláciám vo Švajčiarsku. Možno je to 27, možno je to ešte viac, kratka je to viac ako 20 miliónov. Jedna jediná osoba. A čo robí rada proti daňovým únikom, daňovým podvodom? Prečo neprinútime tie dve krajiny, ktoré ešte stále odolávajú, aby robili niečo proti daňovým únikom? Prečo? Čiže chýba nám odvaha, chýba nám vízia, chýba nám smerovanie, jasné smerovanie. Ľudia sú sklamaní. Veď áno. A práve preto pán Faráš je taký úspešný. Nie, že by mal nejaké odpovede na problémy. To nemá. Ale keď zlyhávajú mainstreamoví politici, tak získavajú populisti, hoci ani oni nemajú žiadne konkrétne návrhy, konkrétne riešenia. Je to taká surrealistická situácia v politike v Európe. Pripomína mi to Beketa. On hovorí, skús znova, znova zlyhaj, ale zlyhaj lepšie. No ale bohužiaľ nemáme čas lepšie zlyhať. Európa sa nesnaží dostatočne. Komisár roku 2020, však už vieme, že tie cieľe nedosiahneme. To isté ako s Lisabonskou stratégiou. Samozrejme, pán Dol povedal, že je proti záväzným cieľom. Rada a členské štáty nie sú ochotné splniť cieľ na 2020, hlavne v oblasti životného prostredia, v oblasti energie. K tomu sa ešte dostaneme. Takže čo potrebujeme? Potrebujeme konať a potrebujeme konať rýchlo. Poprvé, Banková únia. Pán Šojble včera povedal, že nie je fanúšikom medzivládnej metódy, ale navrhuje niečo, čo je do veľkej miery medzivládne. Takže to nie je seriózne. Buď ste za, alebo ste proti. Nenavrhujte niečo, proti čomu ste. Takže toto nie je naozaj rozumná politika. Skutočný boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, ako som už spomínal. To by bolo fajn, keby rada na budúci týždeň povedala, jednot, zjednotíme šiky, budeme bojovať proti daňovým únikom, ale nezdá sa, že by sa to stalo. A potom spravodlivejšie rozdelenie príjmov, tak aby viac peňazí dostali tí, ktorých budú vydávať a tvoriť nové pracovné miesta, hlavne tie ekologické. Uh, my sme mali, eh, naša skupina so Stiglícom, s Fotosim a s ďalšími eh, veľmi dobrú eh, konferenciu o budúcnosti našich ekonomik. Oni povedali, že um, úspory nestačia. Úspory nie sú dobrou stratégiou. Je potrebné uplatňať politiku rastu, zamestnanosti, tvorby príjmov, touto cestou sa musíme vydať a toto je úloha Rady a komisie. No a potom splníme aj naše ciele na rok 2020 v oblasti klímy alebo celé rok 2030. Environmentálna politika, politika v oblasti klímy, tá sa dá dosiahnuť iba naozaj e, citlivým zeleným rastom a znova je na ťahu rada a ja dúfam, že budúci týždeň vyšle pozitívny odkaz občanom Európy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Svoboda, eh, za liberálov kolega Ferhofštát. Vážení eh, kolegovia, toto je vlastne posledný summit, posledné stretnutie Európskej rady pred eh, voľbami. A je to dobrý moment, kedy si zhrnúť posledné, posledných 5 rokov, čo sme spravili, čo sme nespravili a aký je výsledok našich politík. Poprvé, treba povedať, že tých posledných 5 rokov bolo dramatické obdobie. Mali sme krízu, mali sme najprv teda tú finančnú krízu, potom aj dlhovú krízu, ktorá začala v Grécku v roku 2009. Potom sme mali arabskú jar v našom susedstve, čo bola dôležitá záležitosť. Potom eh, bola tu tá špionážna aféra z USA, to stále pokračuje a treba tam pripraviť novú legislatívu. Teraz máme veľkú krízu na Kríme. A to sú veci, ktoré nám už napríklad pripomínajú e, takmer studenú vojnu. Takže treba povedať naozaj, že tých posledných 5 rokov bolo veľmi turbulentných. A treba povedať e, otvorene, že e, veľa vecí sa aj spravilo od roku 2008, od tej finančnej krízy Máme novú veľkú finančnú reguláciu na základe návrhov pána Barnera bola e, teda prijatá. E, máme tu rôzne smernice o trhoch finančných nástrojoch, o zneužívaní e, trhu, e, máme tu nariadenie o ratingových agentúrach, o kapitálových požiadavkách a tak ďalej. Mohol by som pokračovať. Čiže veľa toho sa spravilo, a e, vďaka aj kolegovi Renovi e, v oblasti napríklad rastu, e, paktu rastu a stability konečne sa aj v praxi uplatňuje. Nie? Vždy to tak v minulosti bolo. A nakoniec aj Európska centrálna banka konala pozitívne a treba povedať, že najmä vďaka tomu, čo spravil pán Draghi, vďaka tomu teda to napätie na trhu pokleslo a potom teda zase aj pozornosť, bohužiaľ, politikov poklesla a už neznačia sa tak veľmi ako predtým. Ale okrem toho treba povedať ľuďom aj druhú pravdu, a to síce, že kríza sa ešte neskončila. Recesia sa možno e, skončila, ale to ešte neznamená, že teraz e, máme nejaký e, skvelý rast. To nie je pravda. Hm, rast medzi 0 až 2 to je de facto stagnácia. To sú čísla, ktoré nestačia e, na to, aby sme bojovali s tou nezamestnanosťou. Prečo e, je tomu tak? Myslím, že nám chýbajú dve veci. E, kolega Svoboda porovnával USA a európske výsledky. Prečo sú odlišné? Poprvé, preto, lebo oni vyriešili svoj bankový problém. A my tú bankovú krízu naďalej máme. Stále sme nevytvorili systém, ktorý je schopný peniaze dostať z peňazí do reálneho hospodárstva. To je problém. Malý alebo stredný podnik e, v Grécku stále musí platiť úrok 7, 8 alebo 9 e, keď sa investovať. To isté platí v prípade e, malých podnikov napríklad v Taliansku. Čiže pokiaľ nevytvoríme tú bankovú úniu, tak sa to nepodarí. A samozrejme, pokiaľ je o ten trialog, ktorý dnes bude, takto videl som, čo sa dohodlo na ECOFINE, respektíve nedohodlo, respektíve nie je to moc zjavné, čo sa dohodlo, čiže nie som veľkým optimistom, pokiaľ ide o dnešné rokovanie. A potom potrebujeme novú ekonomickú stratégiu. Lisabonská agenda e, zlyhala, takisto aj agenda pre 2020 e, zlyhala. Prečo? Lebo neboli záväzné. Ak, potreb, ak máte jednu menu, potrebujete aj e, väčšiu konvergenciu a záväznú ekonomickú stratégiu pre jednotlivé časti únie posledná vec, myslím, že posledných 5 rokov sme videli aj málo jednoty v našej zahraničnej politike a vidíme to teraz aj v prípade krízy na Ukrajine a na Kryme. Naozaj e, málo sme odvážni. Prečo toto je naše susedstvo? Hovoríme tu o Ukrajine. To je európska krajina. Keď pojete do Odesy, alebo do Kieva, tak uvidíte, že ste v Európe. A čo teraz robíme? Veď tá situácia na Kryme je tragická a my nemáme žiadnu stratégiu. A potrebujeme takúto stratégiu. Takú, ktorá by podľa mňa vychádzala z niekoľkých e, prvkov. Poprvé, mali by sme mať kvalitnú energetickú politiku spoločnú a už aj kolega Watson to povedal. Potrebujeme záväzné e, cieľe, iba vtedy budeme mať naozaj poriadnu E, politiku. E, treba mať ohesné sankcie, reálne sankcie proti Rusku, proti tým špinavým peniazom, ktoré sa e, sem dostávajú z Ruska, ktoré sa potom investujú v Nemecku, v nehnuteľnostiach, vo Francúzsku, v bankách, v Londýne a tak ďalej. Treba konať, lebo ináč sa ten problém nevyrieši a bude to nový zmra- ten zmrazený tzv. konflikt a bude tomu tak niekoľko 10 ročí. A treba e, jasne vystúpiť aj voči, e, tomu, voči ruským lídrom, ktorí teraz e, vlastne porušili koncenzus po konci s, po konci studenej vojny. To už teraz nie sú tí ruskí lídry ako z 90. rokov. Proste to sú ľudia, ktorí už dnes nechcú akceptovať územnú celistvo svojich bývalých republik. Videli sme to v roku 2008 v Gruzinsku, vidíme to teraz na Ukrajine, na Kryme a jediným spôsobom, ako tomu zabrániť, je byť odvážny a byť uh, akčný. Ďakujem. Ďakujem, pán Ferhofštát. E, za zelených dávam slovo kolegyne Harms. Vážení páni predsedovia, vážení kolegovia, Považovala by som za celkom dobre, pán Barroso, keby eh, tento posledný eh, riadny jarný eh, summit, ktorý pripravujete, bol eh, príležitosťou eh, zamyslieť sa eh, nad činnosťou, pretože v ostatných rokoch sme často aj z úst komisie počuli slova o kríze a na záver vášho druhého funkčného obdobia. Tu máme Európsku úniu, ktorá je Mm, v krízovej e, situácii funguje veľa vecí oveľa horšie než v minulosti, než povedzme pred desiatimi rokmi. A privítala by som e, váš e, príspevok k vysvetleniu situácie. Chcem sa teraz sústrediť na diskusiu o klimatickej a energetickej politike a otázke e, budúcnosti európskeho priemyslu. Už e, sa tu spomenulo, že je to komplikované, e, keď chceme ctižiadostivé environmentálne ciele v priemyselnej spoločnosti. Pozrite sa na Nemecko, to je vlastne možné označiť ako priemyselnú púšť, pretože máme také ctižiadostivé environmentálne ciele ciele ekonomika e, pokrivkáva najmä z e, titulu e, príliš ambicioznych environmentálnych cieľov. Smejete sa, ale ja sa z toho smiať nemôžem, pretože táto hlúpa interpretácia sa dostala aj do európskej stratégie. Pán Barroso, vy ste zjavne dlhé roky zanašali túto ctižiadostivú environmentálnu politiku politiku e, komisárov e, Dimasa Pibalksa. A v, tejto, e, v tomto volebnom období napríklad s komisárom Oettingerom ste konzekventne všetko, čo bolo dosiahnuté, opäť z a klimatické ciele, ktoré predstavila vaša komisia, dostali túto politiku na bod mrazu. Je skutočne smiešné pozrieť si ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov cenách energií. To predsa nie je cieľ, keď sa pozrieme smerom na východ. Aj strategicky je to priam bláznovstvo. Ako toto dokážete e, vysvetliť, oddôvodniť e, Na nasledujúcej rade je ešte e, možnosť skorigovať túto nezodpovednú klimatickú politiku, pretože v opačnom prípade sa v Paríži nemôže konať e, rozumný, rozumná e, konferencia klimatická. E, vy ste sa rozlúčili vašimi rozhodnutiami s týmito cieľmi bojovať proti klimatickým zmenám a e, vzdali ste sa tiež e, myšlienky, že s e, dobrými ekologickými cieľmi môže byť prepojená aj dobrá priemyselná politika. Čo sa naučíme z sporov na Kríme? Čo sa naučíme zo situácie v Južnom Stredomorí, že energetická efektivita vo svete obmedzených zdrojov, z ktorou sa robí politika a ľudia vydierajú, že s touto politikou, že teda je potrebné e, sa venovať najmä energetickej efektivite a tu dať do stredobodu pozornosti a toto ste vy zjavne neurobili. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem kolegyňa Harms e, za ECR kolega Zahradil. Ďakujem, pán predseda. Naša krajina vstupovala do Európskej únie pred desiatimi rokmi s veľkým entuziasmom. Dnes je situácia taká, že dôvera v EÚ v Českej republike sa pohybuje niekde na 34%. To je veľmi nízke číslo a treba si položiť otázku, kde sa stala chyba. Ako u nás doma hovoríme podľa jedného známeho filmu, ale neviem, či to je preložiteľné e, otázka z niekde urobili súdruhovia z e, DDR, z NDR chybu. Myslím si, že je to systémová chyba, nie je politická. Hovorilo sa tu o strate konkurencie, schopnosti, zlej e, podpore malých a stredných podnikov. Na jednej strane ich podporujeme rôznymi schémami, na druhej strane ich ničíme nadmernou reguláciou. V podstate každá regulácia sa dá dnes ušľachtilo zdôvodniť ochranou spotrebiteľov či životného prostredia, ale za tých 10 rokov, pán predseda, vo vašej funkcii e, balík európskej legislatívy v tomto smere narastol. Hovorilo sa tu aj o klimatickej politike. E, táto je totálnym zlyhaním a hovoria to aj členovia vašej komisie. Len maloobchodné e, ceny energií vzrastli o 20 pre podniky e, o 17 a značnú časť tohto nárastu predstavuje e, štedrá podpora obnoviteľných zdrojov. E, ciele 2020 budú stáť spotrebiteľ ďalších 200 miliónov, keď pôjdeme na 30 to bude 450 miliónov ročne, ale to nám nestačilo tu v parlamente, dokonca sme si vytýčili 40 Takto si pilíme konár pod sebou. Európske inštitúcie sú zahľadené do seba, politické strany vymýšľajú kandidátov na predsedu Európskej eh, komisie, čo nie je v súlade s Lisabonskou zmluvou, kde sa píše, že Predsedu menuje Európska rada prihliadajúc na výsledky volieb do Európskeho parlamentu. A tu sa to dezinterpretovalo priam smiešným spôsobom a vymýšľajú sa kandidáti ako napríklad pán Ferhofštát, e, ktorého podľa nášho prieskumu 84% európskej verejnosti vôbec nepozná. Toto nie je odpoveď na krízu, v ktorej sa EU dnes nachádza. Je to systémová kríza, kým sa nezmení paradigma európskej internácie Eh, európskej situácie. Nič sa nezmenia. Obávam sa, že ani na rade sa zmena neuskutoční. Ďakujem pekne. Slovo eh, má eh, za spojenú ľavicu kolegyňa Cimer. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Barozo, pán predseda rady. Na nadchádzajúcom samite sa budete zaoberať európskym semestrom a konštatujete, e, ako pozitívne možno hodnotiť výsledky. Nachádzame sa v období pred európskymi voľbami. Asi by bolo veľmi naivné očakávať, že e, predsedovia vlád sa budú snažiť e, byť v tejto veci úplne jasní. My sme navrhli, aby sme sa poučili zo zlého krizového manažmentu. Ekonomická situácia a ekonomické opatrenia eh, by sa mali zamerať najmä na obete krízy, ktoré nemajú nič dočinenia so špekuláciami, s daňovými únikmi. Eh, obete krízy eh, nepociťujú eh, nejaké ekonomické zotavenie. Eh, na to sú eh, tie ekonomické a sociálne nerovnosti jednoducho príliš veľké. Európske štáty trpia krátením štátnych rozpočtov a ide to všetko na úkor ľudí, ktorí nemajú nič dočinenia s príčinami krízy. V Nemecku 2013 sme mali prebytok z exportu v vo výške 199 miliard eur. To je najväčší prebytok v celosvetovom meradle aj v histórii Nemecka. Komisár Rehn na toto poukázal, že sa v Nemecku e, príliš malo investuje. E, úloha spolkovej vlády v rámci EÚ tu môžeme porovnať s úlohou futbalového klubu FC e, Bayern v Nemecku Obaja e, plávajú prúdom, sú veľmi úzko spojení e, s finančným kapitálom. FC e, Bayern je vedený osobou, ktorá 27,2 miliard eur preneverila na daňových únikoch a poskytuje arogantné, eh, arogantné rady, ako možno postupovať v Európskej futbalovej Bundesliga. Rovnako vystupuje aj kancelárka Merklová a minister Schäuble. Nemecký recept je vhodný len pre nemeckú ekonomiku aj to len z krátkodobého pohľadu. A keď sa na tomto nič nezmení, e, možno tu vidieť Damoklov meč nadchádzajúcej krízy v Európe. V rámci európskeho semestra zadlžené štáty sú e, pod prísnym dohľadom. Prečo e, Nemecko tiež nie je pod týmto makroekonomickým dohľadom a nedostane predpísané jasné kritériá na podstatu podstatné zvýšenie minimálnej mzdy na masívne investície. Summit sa bude tiež zaoberať materiálom komisie v súvislosti s klimatickými cieľmi 2020-2030. Ja som s hrôzou zistila, že jednotlivé členské štáty nemajú, máte predpísané žiadne ctižiadostivé e, ciele v tomto smere a to e, považujem za tragédiu, pretože sa domnievam, že e, krízu a globálne výzvy môžeme ako EU zvládnuť len vtedy, keď pristúpime k sociálnej transformácii, zavedieme sociálne a ekologické štandardy, veci v záujme e, našich občanov. Ďakujem kolegyňa Cimer, e, kolega faráč za FD. E, ďakujem pekne. Dnešná atmosféra je tu naozaj pozoruhodná aj na pomery tejto organizácie. Príde sem pán Barozo zo všetkých poslancov parlamentu sem príde nejakých 40 ľudí. Ak je to možné? E, ja som tu už dlho v tomto parlamente, ale za posledných 5 rokov sa niečo veľké zmenilo. A to síce európsky sen, ten sa nám rúca. Možnosť je tu vpredu, e, posadení a tí, čo tu ste, tak ste za e, Spojené štáty európske, ale ľudia e, to nechcú. A dobre, samozrejme, europoslanci tí chcú mať e, e, z, nejaké, nejakú pracovnú pozíciu, ale iní ľudia to už nechcú. Prečo? Spravili ste dve chyby. Poprvé, rozšírili ste eurozónu. Bolo by to OK, keby to bolo iba Nemecko a možno pár severoeurópskych krajín, ale keď ste sem dali aj tie juhoeurópske krajiny, proste bola to absolútna katastrofa. A druhá chyba, umožnili ste voľný pohyb e, ľudí aj z južného e, z južnej a východnej Európy. My sme veľmi otvorení v Británii, e, pokiaľ ide o imigráciu. Naozaj máme dlhodobé skúsenosti s imigráciou a neprekážalo nám to, ale teraz máme 4000 migrantov, ktorí prichádzajú týždenne do Spojené kráľovstvo zostanú tam rok alebo dlhšie. Takže proste Európska únia nefunguje z hľadiska ekonomického a táto imigrácia čení naše, e, mení pardon, naše spoločnosti spôsobom, ktorý si ľudia neželajú. Vy ste, pán Brozo, dnes hovorili o tom, že môžeme mať nejakú e, priemyselnú e, renesanciu v Európe. To znie veľmi dobre, aj pokiaľ ide o tie regulácie. A potom hovoríte, ale treba tie klimatické ciele udržať. E, pozrite sa, čo sa robí v Amerike, tam majú brilicový plyn. V Číne e, to uhlie používajú v obrovských, v obrovských e, množstvách, stavajú dve nové uhelné, uhelné elektrárne každý týždeň, ale my ideme opačným smerom a to je to, čo ničí naše e, pracovné miesta. Samozrejme, ľudia čo skoro budú hlasovať a myslím si, že budúci Európsky parlament bude po tých voľbách oveľa vzrušujúce, než tomu bolo napríklad aj dnes ráno. Äh, Mám tu modrú kartu pani Sinclair. Nech sa páči, pani Sinclair. Pani Sinclair, komu chcete adresovať svoju otázku? Pánovi Faráčovi? Nech sa páči. Uh, Ďakujem, pán predseda. Pán Faráš, Nezamestnanosť je problém v celej Európe, aj v Spojenom kráľovstve. Myslíte si, že dobre sa využívajú e, finančné peniaze, keď vy e, zamestnávate nielen vašu manželku, ale dokonca aj vašu bývalú milenku. To podľa vás je dobré využitie e, peniazy našich daňových poplatníkov? Chcete na toto odpovedať? Okay. Nie, nechcem. McInnes, Peter. Pani McGuinness, nech sa páči. Um, Prosím vás, odpovedzte na moju otázku. Vy ste hovorili o tom, že e, parlament má byť vzrušujúci. Ale ja nechcem, aby bol parlament vzrušujúci. E, tam v politike majú byť ľudia, ktorí pracujú. Takže buďte takí milí a zostanete tu e, v miestnosti a vypočujete si odpovede ľudí, ktorí vystúpia. V minulosti ste za každým odišli. A ten entuziasmus pre EÚ, vy hovoríte, že ide dole. Podľa mňa entuziasmus pre UKIP, ten ide dole. Well, had there, um, had there been a proper question there, I might try... No, keby ste mi dali otázku, tak by som na ňu možno aj zodpovedal. Euroskepticizmus rastie v celej EÚ. Nikto to nespochybňuje ani tí maniaci, čo veria v EÚ. E, vidíte to všade, na pravici, na lavici, aj v strede. A dôvod je jasný. Vy ste z Írska, takže mala by ste to vedieť ešte lepšie ako ostatní. Dôvod je ten, že nikto nikdy nesúhlasil s politickou Európskou úniou. Francúzi to jasne zamietli. Holandiania to jasne zamietli. Potom sa to premenovalo na Lisabonskú zmluvu, tam, bola, tam bolo iba referendum, jedno, to bolo Írsko a v Írsku to zamietli. Takže prosím vás, nehovorte mi, že Spojené štáty európske majú ľudovú podporu. Možno, že pán Redding, pani Redding si to myslí, pán Barroso si to myslí, ešte možno pár ľudí tu na čo sedia v prvej rade si to myslia, ale ostatní ľudia normálni si to nemyslia. Ďakujem. Slovo má za nezaradených kolega Brons. Uh, Ďakujem pekne. Uh, keď chcete zistiť, o čom nejaké stretnutie je, uh, treba si častokrát dať dokopy jednotlivé dokumenty a keď hovoríte napríklad, hovoríme o novom samite, ktorý sa chystá, tak napríklad tam je spomenutý európsky semester, teda že Európska komisia má vykonávať inšpekciu reformy napríklad trhu práce a iných dôležitých aspektov eh, v členských eh, štátoch. Takisto sa hovorí o tej priemyselnej základni ako eh, nástroji pre hospodársky rast. Pokiaľ sa vrátime na stretnutie ECOFINu, 16. februára 2012 ešte o európskom semestri v tom roku, tak zistíme, že reformy sa majú sústrediť na trhy práce. Najmä na mechanizmy udelo, uh, oceňovania alebo nastavovania cien, aby boli uh, náklady na prácu dobre vyhodnotené. Čo to znamená? Znamená to, že Eh, hospodárstvo, kde sú vysoké eh, platy, eh, keď teda proces globalizácie akceptujú, tak musia znižovať ceny a platy, aby mohli byť v súťaži s chudobnejšími krajinami. Ďakujem za EPP. Má slovo kolegyňa Džanaku. Ďakujem pekne, pán predseda. Je faktom, že toto bude posledný summit pred e, európskymi voľbami a preto e, má tento summit aj taký veľký význam agenda sa e, bude sústreďovať na európsky semester. To bolo veľmi e, pozitívnou akciou v ostatných e, rokoch. Pomohol tento európsky semester zvládnuť ekonomickú krízu, ktorá si vyžiadala veľmi tvrdé opatrenia a Pakt eh, rastu a zamestnanosti je medzičasom eh, záväzný. Eh, nemôžu ho porušiť ani veľké, ani malé štáty. A skutočne došlo k veľkým zmenám v Európe a v jej okolí, napríklad k Európskej jaria. Udalosti v bývalom sovietskom zväze, možno ich takto ignorovať? Hm, sú tu pokusy odpovedať nejakými medzištátnymi eh, metódami a to je hlavná pracovná metóda. Eh, Terilógy eh, sú odročené a nie, e, a podarí sa niekedy dohodnúť len na tom e, minimálnom spoločnom menovateli. A to pri zjednotení Európy tak nebolo. Napriek tomu e, sme dostali do daru mier a blahobyt a teraz si musíme môcť dovoliť aj luxus kritiky predsedov vlád. Každopádne treba pripomenúť aj pozitíva a upozorniť na to, že požiadavky E, všetkých kolegov e, nie je možné splniť, e, nakoľko neexistuje európska vláda, nejaké spoločné európske riadenie. Potrebujeme inú Európu, potrebujeme viac Európy, to tvrdia mnohí, potrebujeme viac inej Európy. A vyvstáva otázka, aké požiadavky musia prísť z tejto budúcej európskej e, vlády, pokiaľ ide o daňovú politiku, boj proti e, daňovým únikom a pokiaľ ide o zriadenie skutočne spoločného európskeho priestoru toto by mal prediskutovať summit pred európskymi voľbami a dúfam, že euroskepticizmus, ako ho prejavil kolega Faráč, sa nepresadí. Kolegyňa Ferrera. Ďakujem pekne, pán predseda. Banková únia je možno najdôležitejšou témou, ktorou e, e, sa e, venoval, ktorou sa zaoberal parlament a komisia s cieľom prekonať krízu. Mm, bolo by možné dohodnúť sa v existujúcom období ak by komisia súhlasila. Je, tu, je to každopádne dôležitý príspevok. My by sme ako parlament boli e, však privítali, keby komisia bola e, pôsobila aktívnejšie. E, rada na druhom trilógu bola prezentovaná predsedom rady ECOFIN, pánom Stonadosom a pán Dezoblum predseda Euroskupiny bol tiež prítomný, ale to bolo len symbolické, pretože negociačný e, proces e, nepokročil lehoty e, plynu, ale jednoducho sa nemôžeme zmieriť s kvalitatívnymi ústupkami, pokiaľ ide o text predsedovia negociačnej skupiny e, boli menovaní, avšak my e, požadujeme e, vážny, dobrý text politickej dohody. Potrebujeme úpravy pre poskytovateľov finančných prostriedkov. Musíme sa postarať o to, aby banky prispeli k v záchrane bankového e, e, systému potrebujeme aj bankový e, fond naplniť, aby to celé bolo dôveryhodné. A toto celé treba zohľadniť, pretože v opačnom prípade nie ste dôveryhodní. Zlá dohoda na väčšie veky môže pochovať dôveryhodnosť bankovej únie. Takže chceme dobrý legislatívny text, ale potrebujeme aj partnera, aby sme cieľ mohli dosiahnuť. Musíme budeme teraz postupovať e, veľmi zodpovedne aj naďalej. E, dúfame, že európske záujmy e, zvíťazia. Ďakujem za zelených kolegyňa Evans. You, Ďakujem, pán predseda Vypočuli sme si, že toto je e, prvá diskusia, ktorá budúčne prebehne o klimaticko-energetickom balíku do roku 2030. Aj to poprvýkrát, kedy sú ambície naozaj na mieste. Potrebujeme znižovať emisie a vidíme to, keďže sa chceme naozaj vyhnúť e, veľkému globálnemu otepleniu. Potrebujeme záväzné ciele pre energetickú účinnosť, ako aj zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov. Musíme si vypočuť vedcov a dôkazy, ktoré poskytujú. Vidíme, že vyššie cieľ ciele, ktoré e, sa zavedú, e, znižujú našu závislosť na drahých e, dovozoch a tiež znižia výdavky v zdravotníctve. Toto nie je len environmentálny argument, ale ekonomický. Ďalej tvorba pracovných miest. To je kľúčové hlavne pre mladých. Potrebujeme užiteľnú zamestnanosť v oblasti energie. Ja z môjho vlastného okrsku Velsu poznám, že sa obracajú na EÚ, chcú, aby sme viedli. Musíme dostať našim cieľom, našim slubom, ktoré sme dali ľuďom, že budeme bojovať efektívne proti klimatickým zmenám. A ja vyzývam radu, aby z tejto výzve aj dostala. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani Evans a teraz za EFD. Pán Salvini, nech sa páči. Grazie, Ďakujem pekne, pán predseda. Euro je mŕtve, koniec, toto dokazujú aj čísla. a Podobne dopadne aj Európa. Bola to pekná myšlienka, Euroskeptici však nadobudajú násile vzhľadom na krízu, vzhľadom na e, situáciu, ktorá sa zhoršuje za tých 20 rokov. Pán predseda Barozo asi eh, nemá čas na to, aby si vypočul takúto kritiku, keď odišiel, ale záujmy bank, eh, nadnárodných koncernov, tieto zastupuje Brusel, hovorí sa tu o úsporách energie, ale k ako to majú dokázať naše podniky, keďže USA a Čína podporujú lepšie podnikateľské prostredie, podporujú lepšie svoje podniky než my? Obhajuje sa tu alebo som sa tu, snažím sa tu resuscitovať niekoho, kto už je na poli mŕtvy. Mám na mysli euro, je tu snaha o záchranu, eh, o záchranu eura, ale za akú cenu? Zníženie miest na polovicu, eh, čiže je dôležité, aby sme Európu začali stavať od znova, od začiatku, od nuly. Ďakujem pekne teraz za EPP, pán Royal. Pán predseda, kolegyne, kolegovia. Poprvé, došlo k pokroku v Európskej únii, to je nesporné a nerozumiem, ako teraz možno hovoriť o nejakých obrovských problémoch. A po druhé, zažívame situáciu, kedy v európskom priemysle máme problém s rastom a pracovnými miestami a preto sa treba tejto otázke venovať. Podiel priemyslu v 70. Eh, rokoch predstavoval 27 eh, a teraz 15,2, čiže eh, skutočne tu treba pôsobiť a treba sa postarať o to, aby e, sa pokračovalo v industrializácii. Len v piatich krajinách podiel priemyslu e, narástol k 25. E, svetovo najsilnejším podnikom patrí už len 9 európskych, čiže je tu e, vidieť, e, že sa musíme intenzívnejšie postarať o priemysel. A to nie len tým, že sa mrhajú peniaze, ale tým, že sa odbúrajú nepotrebné prekážky a o tom treba diskutovať. Nemyslím si, že ide len o to formulovať stále nové a nové cieľa a tým zaťažovať priemysel. Ide o to mať dobré, rozumné ciele, dobré projekty, ide o stimuly, ide e, o to, aby tam, kde aj e, štátne aktivity dávajú zmysel, e, tieto boli podporené. Veda, výskum, tie treba podporiť. A myslím si, že, e, treba, e, že teda ešte e, je tu čo to možné zlepšiť. Potrebujeme zlepšiť podporu prierezových projektov. Potrebujeme dosiahnuť opäť 20-percentný podiel industrializácia. Považujem za dobré urobiť pri všetkých veciach, ktoré, ktoré robíme, akýsi, akúsi kontrolu konkurencieschopnosti, aby sme videli, či je to na pomocné európskej Eh, európskemu priemyslu. Ďakujem kolega Guerrero za SND. Hm, ďakujem pekne. Pán Svoboda nedávno hovoril o riziku, že nová rada, nový summit bude mať eh, dve charakteristiky, ktoré sú najviac negatívne, pokiaľ ide o ne aktívnosť. Čiže poprvé eh, ten business as usual prístup a potom E, tak e, na základe takého princípu minimálnej spoločnej ambície, to znamená nízke ambície. Hovoríme o témach energie. Pred pár týždňami sme tu schválili ciele pre klímu a schválili sme e, tie obnoviteľné zdroje o 30%, potom zníženie emisí o 40% a energetickú účinnosť tiež 40%. Čo spravila na to komisia? nečakala ani na uznesenie parlamentu a predstavila návrh, ktorý je oveľa menej ambiciozný, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje a pričom o energetickú účinnosť tam e, vlastne žiadne ciele dané dokonca ani neboli. V septembri alebo oktobri e, bude návrh e, k energetickej účinnosti. To bude na záver mandátu tejto komisie, ale pán Baroso viete, ako sa hovorí aj v španielčine, nikdy nie je príliš neskoro. A e, aj v tom prípade to privítame. Ale čo sa potom stane? Tak ako v prípade Fukushimy, ako v prípade nových technológií, ktoré sú čoraz efektívnejšie, e, takisto aj v súvislosti s tými novými situáciami na Ukrajine, pretože všetko si vyžaduje novú, väčšiu snahu, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje a pokiaľ ide o prepojenie. Moja skupina bojovala za záväzné ciele, ktoré by boli ambicioznejšie v tejto oblasti. Nemecko to napríklad robí v rámci ambicioznej energetickej politiky, takisto aj iné krajiny, e, ale niektoré krajiny bohužiaľ nie, napríklad Španielsko nie. Proste nevenujeme sa tým obnoviteľným zdrojom a v oblasti elektrickej energie vytvárame chaotickú situáciu, ktorá demotivuje investíciu a vlastne nás vzdialuje od splnenia toho cieľa, ktoré sme si, ktoré sme si e, vytýčili. Teraz pán Lavia za EPP. Prezidente, prezidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda rady, vážený pán komisár. Dospeli sme k bodu, kedy hľadia občania na inštitúcie, pretože sme krátko pred voľbami do Európskeho parlamentu. A teraz sa dostáva do svetla reflektorov, to, čo sme urobili za posledné roky a čo plánujeme urobiť v tých nasledujúcich. To, čo sme dosiahli, asi nestačí, pretože tie Výsledky sú evidentné, sú tu obrovské rozdiely v mierach rastu, v zamestnanosti a tak ďalej. No a Európa mala urobiť viac. Neurobili sme toho dosť. Jarný summit je teda tradične zameraný na ekonomiku, na konkurencieschopnosť a sú tu tri body, ktoré sú hlavné. E, Európsky semester, priemyselná schopnosť a klíma a energia. Ale sú to jediné témy, ktorými sa musíme zaoberať, alebo nemali by sme náhodou pripraviť nejaké nové nástroje. Ja si myslím, že potrebujeme nový prístup, väčšia miera flexibility na posilnenie rastu, nové finančné nástroje na financovanie rastu, jeho udržateľnosť, podporu rastu podnikov. Samozrejme, že sú dôležité garancie, záruky, ale pokiaľ nie sú úvery, pokiaľ nie sú konkrétne peniaze, tak je to problém. Nezamestnanosť mladých je príliš vysoká v mnohých krajinách a banková únia, toto je dôležitý krok, ktorý je potrebné završiť. A musíme všetci ťahať za jeden povraz a postarať sa o to, aby úvery boli podnikom poskytované všade, aby úroky klesli všade, lebo sú tie rozdiely naozaj veľmi veľké. Ďakujem pekne. A teraz pani Bereza SAD, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán Barozo, e, sa zrejme e, nezaujíma o našu diskusiu. Je to posledný summit pred voľbami, jarný e, summit. No a predseda Barozo, evidentne nepochopil, na čo Európsky summit, jarný summit slúži. E, veď tam predsa nemôže ísť o Európsky semester, ktorý je semestrom škrtov. To nemôže slúžiť iba na taký Európsky semester, ktorý nevidí e, to rozpoltenie spoločnosti, ku ktorému v Európe teraz dochádza po desiatich rokoch práve mandátu pána Baroza. Nemôže to byť taký Európsky semester, ktorý povie, že potrebujeme sociálne ukazovatele a z toho nebudú vedené žiadne závery. Nemôže to byť taký európsky semester, ktorý si eh, myslí, že eh, predpovede rastu sú uspokojivé, že stratégia Európa 2020 <laughs> je úspech, hoci všetky ukazovatele sú v červenej zóne, eh, pokiaľ ide o cieľe stratégie Európa 2020, tie iste nebudú korunované úspechom. Takže je na čase zmeniť väčšinu, je na čase zmeniť komisiu, je na čase naozaj aplikovať európsku stratégiu s globálnou víziou, takú, ktorá nám umožní uplatňovať priority verejných investícií a súkromných investícií, ktorá nám umožní zlepšiť zamestnanosť, e, urobiť z neskutočnú prioritu. No a pán Barozo mal určitú intuíciu pred 7 rokmi, keď zadefinoval stratégiu roku 2020 e, v oblasti energie. Toto bol dobrý nápad, ale vidíme, že vôbec nebol schopný túto stratégiu implementovať. My eh, teraz zažívame eh, v Európe tieto obrovské rozdiely v oblasti energie. Chyba nám nejaké usmernenie, chyba nám ten pilot. Hovorí sa o oživení priemyslu, ale čo robíte preto, pán Barozo, aby energia bola v jadre eh, tohto oživenia priemyslu? No, pán predseda, bola by na to potrebná oveľa väčšia ochota. Myslím, že pán Barozo nebol schopný takúto prezentovať. Potrebujeme Európske spoločenstvo energie, potrebujeme zamestnanosť, potrebujeme celej Európe. A, mm, no a možno to, že pani Juncker už nebude na rade, možno toto nám pomôže dosiahnuť e, určité pokroky v oblasti fiškálnej, v oblasti energie, v tých oblastiach, ktoré naozaj tak potrebujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Beres. A teraz sa pán Ody za EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja chcem pána Baroza a aj pána Fan Rombuja pochváliť za to, že, že, že sa snažia o tú politickú reflexiu a potom e, viete, že francúzsky prezident je e, členom e, rady, či na sa prosím obracajte, nie na pána Baroza, ktorý robí to, čo my si povieme. E, pokiaľ ide o najbližší summit, pokiaľ ide o priemyselnú politiku, je to dôležitá téma a treba, aby hlavy vlád a štátov si uvedomili, že všetky e, politiky Európskej únie by sa mali robiť s cieľom, aby náš priemyselný e, sektor bol úspešný. E, napríklad v našom regióne sme šokovaní tým, že komisia zamietla fúziu dvoch veľkých hráčov na európskom trhu, v sektore elektroniky. Bol by to celosvetový hráč, ale komisia to zamietla. Predsa my musíme konať prospech priemyselnej politiky. Hovoríme aj o obchodnej politike, tam je to e, vlastne rovnaká situácia. A takisto aj v prípade menovej politiky. A potom posledná vec, e, pokiaľ ide o voľby. Myslím, že by sme sa mali v prvom rade obrácať na našich občanov. Čiže na poslednom Európskom parlamente by sme mali veľkú diskusiu s viacerými dokumentmi názory e, hlav vlád aj štátov. E, ten midterm review, pokiaľ ide o stratégiu Európa 2020 je takisto aj stratégia pre ďalšie politické diskusie o tej e, revíznej doložke k rozpočtu 2016. Ďakujem. Pán Ody, je tu otázka, ktorú by vám rada e, položila pani Pérez. Pán Ody, vy určite E, veľmi selektívne čítate tú aktualitu, pretože asi ste si všimli, že prezident Francúzska navrhol e, aj v oblasti energetiky konkrétne iniciatívy, napríklad e, spolupráca s Nemeckom, ktorý by, čo by umožnilo vlastne vytvoriť európskeho šampióna. To je presne v slede s tou stratégiou, ktorú my tu navrhujeme. Takže o čom hovoríte? Áno, neviem, čo z toho bola otázka, ale teší ma, že prezident Francúzskej republiky má dobré vzťahy s Nemeckom, ešte nedávno to takto nebolo, e, takže gratulujem mu k tomu. E pán Gürk za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Milé kolegyne, milí kolegovia, Priemysel v Európe je strategicky e, veľmi dôležitý pre zamestnanosť a rast. V ostatných rokoch e, úloha nášho kontinentu v rámci svetovej ekonomiky e, sa e, zredukovala. Tu vidíme ďalšie úlohy Mm, ktoré sú pred nami. Musíme posilniť eh, mm, našu konkurencie, schopnosť. Musíme sa opäť dostať do väčšieho rastu. Dôležité je aj položenie situácia v RSTV. Eh, politika únie eh, ponechala mm, mimo túto oceliarskú politiku. Je veľmi dôležité, aby e, energetický a klimatický balíček 2030 e, zohľadnil e, technologické hranice a aktivitu konkurentov. Musíme sa postarať o zníženie cien za energie, pretože v Európskej únii platíme dvoj-trojnásobok cien našich konkurentov. Ďakujem kolega Dürk. Slovo má kolega Rankel za PP. EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa rád vyjadril na úvod k e, niečomu, čo je pre nás rozhodujúce v rámci prebiehajúceho trilógu a samitu a síce e, k bankovej únii. Je veľmi dôležité, aby sme tu videli nejakú perspektívu, aby rada tu ukázala perspektívu, pokiaľ ide o stanoviska parlamentu a vlád. E, u nás e, sme vždy poukazovali na to, aké dôležité je vytvoriť bankovú úniu a nezahrnúť do nej medzištátnu úroveň nielen premiér, ale aj minister financí a priemyslu to na kongrese EPP spomínali a tiež na prvom stretnutí s nemeckým ministrom zahraničných vecí pánom Steinmeierom. Je potrebné, aby e, Grécko, Portugalsko, Španielsko, Cyprus e, malo rovnaké podniky, e, rovnaké podmienky pre svoje podniky, pokiaľ ide o ich financovanie, aby nemuseli trpieť e, situáciou vo svojej krajine. Teda finančné podmienky, e, podmienky pre získanie investícií musia byť rovnaké, či už e, ste v Lisabone alebo Štokholme, to je rozhodujúce. Kolega Van za EPP, ďakujem pekne, pán predseda. Je veľmi dobré, že sme dali na agendu aj značku eh, Made in Europe. Pracovali sme eh, často len na know-how a produkcia bola presunutá do iných eh, častí sveta. Litové batérie napríklad to sa predsa dá urobiť aj inak, to musí ísť aj inak, alebo nová generácia e, solárnych panelov, stála, stará generácia bola vyrábaná na základe nemeckých plánov e, na východe, ale túto novú predsa musíme dokázať aj vyrobiť v Európe. Potrebujeme nový prístup a to sa dá, pokiaľ budeme e, pracovať s prostriedkami EIB a štruktúrálnymi prostriedkami z programu Horizon 2020 ak príjmeme správne rozhodnutia. Komisia už prijala prvé kroky v tomto smere kolega Tajani sa tiež pozrel na tento nový eh, prístup, ak bude možné eh, záruky EIB použiť aj iným spôsobom, bude možné, aby eh, spolupracovali univerzity a vedecké pracoviska, potom môžeme sa venovať ekologickému rastu a vytvoriť nové pracovné miesta. Ďakujem. Prejdime ku Catch the Eye. Deviati kolegovia sa hlásia o slovo. Máme e, tú prozbu, aby ste sa pridržali stanoveného času jednej minúty. Kolegyňa McGuinness. Ďakujem pekne. Je dôležité, aby sme reflektovali skutočnosť, že pozrieme sa my dovnútra problémov EÚ, ale predseda rady správne hovoril o situácii na Ukrajine. Mali by sme sa teda pozrieť aj smerom von. Stručne sa chcem vyjadriť k tomu, kde sa nachádzame. Na našej strane, na strane určite nie je nikto, kto by povedal, že všetko je skvelé. Vieme, že v Írsku napríklad e, veľa ľudí nepocítilo vylepšenie v rámci rodinnej situácie, ktorú by sme chceli e, tam e, to, ktoré by sme tam chceli e, vidieť, ale treba minimálne priznať, že stabilita bola prinavrátená. Samozrejme, ten rast je slabý, treba ho podporiť. A súhlasím s tým, čo Pán Van Nistelrooy, treba e, e, aj priemyselnú výrobu dostať naspäť do Európy, aby sme mohli vytvoriť e, udržateľné pracovné miesta. A potom to, čo mali my v Írsku, napríklad to nebolo udržateľné. Bolo treba napraviť, ľudia trpeli, a teda bolo treba napraviť, ale dajme im teraz, prosím, novú nádej. Pani Kadebache. Pán predseda, pán komisár, pán predseda rady, dnes ste poukázali e, na to, e, že summit sa bude zaoberať e, tému energetika, klimatické zmeny, schopnosť, pretože tu musí existovať súhra. V mojich očiach tu ide viac než o súhru. Na rozdiel od kolegu Doyla som presvedčená o tom, že trvalo udržateľné pokrokové energetické, klimatické ciele pomôžu dlhodobo prežiť aj poľnohospodárstvu a vytvoria E, predpoklady pre Európu blahobytu. Len e, s, e, s energetickými zmenami môžu byť vytvorené investície do vzniku nových pracovných miest znamená to, že budú z všetky požiadavky splnené, uspokojené požiadavky mladej generácie, ak tieto ich požiadavky nesplníme, ohrozíme naše budúce generácie. Ďakujem kolegyňa Bilbao Barandika. Ďakujem pekne. Zopakujem to, čo povedal uh, Inigo Urkuliu, predseda uh, basketskej vlády, uh, povedal vlastne na fóre, na stretnutí podnikateľmi minulý týždeň. Chcem, aby ste e, bojovali za ľudí, e, za zamestnanosť a za skutočné hospodárstvo. Čiže e, netreba zachraňovať iba banky, ale aj celú ekonomickú situáciu. Zachránené banky by mali vrátiť dôveru verejnosti a poskytovať úvery pre podnikateľov. To je, tá, to je to skutočné hospodárstvo, to je ten ľudský kapitál. Ľudia, mladí ľudia, ženy, to sú skutoční aktéry hospodárstva, nie E, finančná špekulácia. Takže hospodársky rozvoj áno, ale aj sociálny rozvoj. A e, netreba sa e, snažiť byť ako Číňania, pracovať v rámci nejakého toxického prostredia a nekonečné hodiny. To nemá byť naša cesta. Čiže prosím, aby ste aj tento odkaz vyslali na najbližšom E, samite a na tom stretnutí, ktoré v septembri bude v New Yorku. Ďakujem. Kronberg. Pani Kronberg. Thank you, Chair. We talk about jobs. European... Ďakujem, pán predseda. My hovoríme o zamestnanosti a náš biznis Eh, teda predstavitelia, keď eh, sa eh, bude aplikovať zelená ekonomika, že vytvoria 10 tisíce pracovných miest v roku 2030. To sú teda odhady samotných podnikateľov. Takže môžeme povedať nie tejto politika, keď by toľko pracovných miest. Takže, pán Ren, treba mať naozaj pre obnoviteľné zdroje do 2030 ciele, ktoré budú záväzné, aby sme tie pracovné miesta aj vytvorili. Ďakujem pekne, pani Kolomega. Teraz pán Van Dálen, nech sa páči. Pán predseda, Pán predseda, Európsky summit sa bude e, e, zaoberať caristami, e, ktorí chcú opäť vytvoriť sovietský zväz. Rozdávajú sa ruské pasy, Gruzinsko, Ukrajina, Moldavska. To je kontinuálna e, ruská politika. Čo by mal urobiť sami to budúci týždeň? Ukrajina patrí medzi najskorumpovanejšie krajiny. Janukovič aj Timošenko sa obohacovali podpora len za prísnych kritérií a spolupráca s Medzinárodným menovým fondom. E, na navšteve minulý rok bolo tiež konštatované, že Putin sa stará len o svoj bankový účet a preto by sme mali zmraziť e, ich finančné aktíva. Aj naša energetická politika musí byť zmenená, pretože sme príliš závisli od ruského e, plynu. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska rada má správne témy stanovené. Situácia na Ukrajine na jednej strane, na druhej strane energetika a klíma. No, toto sú veci, ktoré spolu úzko súvisia. Dodávky energie, respektíve ich zabezpečenie úzko súvisí so situáciou na Ukrajine, čiže vzťahy Rusko a Ukrajina zohrávajú tu na veľmi dôležitú úlohu. Klimatická politika by mala zohľadňovať všetkých veľkých globálnych aktérov. Európska únia nemôže byť osamotená Naša politika v oblasti energie by sa mala definovať e, zo strany členských štátov. Takto oživíme európsky priemysel, takto vytvoríme tie pracovné miesta, ktoré tak chýbajú. O 5 miliónov miest sme prišli v dôsledku krízy, 20 miliónov Európanov je nezamestnaných. Toto je podľa mňa vec, ktorá by mala byť kľúčová na samite. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pán Tabaždi. Muchas gracias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 Samozrejme, že sa urobilo veľa pre prepojenie sieti s energiou, ale v prípade mnohých členských štátov, eh, napríklad v prípade Maďarska, by eh, takéto prepojenie nebolo alternatívou, keby vypadli dodávky eh, plynu z Ruska. Zamýšľa sa Rada komisia nad nejakými alternatívami? Tá stabilita je zatiaľ veľmi krehká, preto musíme veľmi obozretne reagovať na napätie, ktoré vzniká na Ukrajine. No a nejaká kríza vzťahov medzi Ruskom a EÚ by mohla ohroziť aj ten zatiaľ slabý rást v EÚ a hospodárske sankcie by sa nám mohli vrátiť ako bumerang. Takže buďme naozaj veľmi, veľmi obozretní. Ďakujem pekne, pán Tabajdi. A teraz dostáva slovo pán Weigl, nech sa páči. Ďakujem. E, Ďakujem pekne, pán predseda. No už pokiaľ ide o Európsky summit, myslím si, že udalosti na Ukrajine a podobné latentné konflikty na Kryme a inde, myslím si, že tieto povedú k vzniku nového krízového regiónu, krízového krizovej oblasti, čiže rada sa bude musieť zamyslieť nad ďalším smerovaním našej zahraničnej politiky, externej politiky. Stačia nejaké ad hoc výjazdy ministrov do Kieva a do Moskvy, eh, ktoré neprinášajú žiadne výsledky. Eh, pozrite sa na ten telefónny zo, e, rozhovor medzi estonským ministrom a pani e, Ashton, alebo tu budú intervencie skupiniek ministrov troch, e, v ktorých dôsledku vzniknú dohody, ktoré nevydržia ani 24 hodín. Čiže naozaj Európska únia musí ukázať eh, svoju schopnosť, eh, schopnosť riešiť latentné konflikty a nie nové konflikty vytvárať. Potrebujeme spoločnú zahraničnú politiku a hlavy vlád a štátov musia vyslať jasný signál o takejto politike. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz posledné vystúpenie v rámci spontánnych vystúpení. Pani Gomeš, nech sa páči. Pán predseda, Ako môžeme mať dôveryhodnú politiku obchodnú, eh, hospodárskej súťaže, priemyselnú a grada a komisia naďalej prehliadajú ten pád rozdiely v zdaňovaní v členských štátoch, daňové úniky. To nesmieme prehľadať eh, USA robili vypočúvania, vydali správu o tom, že švajčiarske banky eh, sa do veľkej miery zapájajú do daňových podvodov aj na americkej pôde. A to isté sa deje u nás. Deje sa to európskym daňovým poplatníkom. Sú okradaní. Očakáva sa od nich zvyšovanie daní, stredná strieda, chudobné krajiny ako Portugalsko. Tak paralelne tí bohatí a najbohatší využívajú, zneužívajú tento systém a toto je absolútne neudržateľné. Takže čo chcú urobiť rada a komisia, aby skoncovali s takýmito praktikami, čo chcú urobiť a čo robia. Ďakujeme pekne, Anna. Tým sme uzavreli spontánne vystúpenia a slovo na záver dostáva za komisiu pán Ren. Takže nech sa páči, reagujte v mene komisie na vystúpenia, ktoré tu ozneli. Pán Ren, nech sa vám páči. Thank you. Thank you, Ďakujem pekne, pán predseda vážené poslankyne, vážení poslanci. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakoval za túto naozaj serióznu, serióznu vecnú diskusiu týkajúcu sa plánovaného budúcotýždňového samitu ja som v určitej chvíli eh, mal eh, sám chuť zdvihnúť modrú kartu, aby som eh, sa obratil a pochybnil nejaké vaše vyjadrenia, netýka sa len pána Faraža, ale aj ďalších, ale držal som sa stola. Takže uvediem tieto veci až teraz v záverečnom vystúpení. Minule sme na plene hovorili, ešte si spomínate, naozaj e, veľmi zoširoka o európskom semestri a o odhadoch komisie zo zimy, ktoré potvrdzujú, že hospodársky rast e, naozaj v Európe je. Ten rast e, alebo tá obnova stavia hlavne na domácom dopite a udomácňuje sa už e, vo všetkých e, členských štátoch vrátane tých najzraniteľnejších. Minulý týždeň sme vydali našu analýzu a závery e, z hospodárskeho prieskumu v 17 členských štátoch, teda v ich ekonomikách. No a z tejto analýzy vyplýva, že členské štáty dosahujú pokroky, pokiaľ ide o hospodárske problémy ale tieto pokroky sú nevyvážené a v niektorých krajinách bude potrebné úsilie posilniť, hlavne v boji proti nezamestnanosti. Tá miera je naozaj v mnohých eh, krajinách eh, veľmi vysoká. Očakávam, že členské krajiny zareagujú a my ich chceme podporiť v konštruktívnej spolupráci pri reformách na podporu oživenia a tvorby pracovných miest. Čiže Komisia členom eurozóny povedala, a trváme na tom, že je tu potreba v Taliansku a vo Francúzsku zintenzívniť hospodárske reformy tak, aby sa dostahoval rast, konkurencieschopnosť a tvorba pracovných miest. Je tu teda potreba posilniť domácu, domáci dopyt domáce investície, či už súkromného alebo verejného charakteru v Nemecku. Toto sú stratégie, ktoré sa navzájom doplňajú a ak sa aj budú implementovať, tak sa prispieje k rastu a zamestnanosti v Európe a toto práve potrebujeme, udržateľný rast a zamestnanosť. Čiže je dôležité, aby sme na tom reformnom kurze zotrvali vo všetkých členských štátoch. Netýka sa to len ekonomických reforiem, ale ide aj o reformy v iných oblastiach na obnovu konkurencieschopnosti a dosiahnutie udržateľného rastu v Európe. Týka sa to samozrejme aj daňových únikov, tie tu odzneli vo viacerých príspevkoch, naposledy z úst pani Gomeš. A to je dôležité nielen z z hľadiska e, efektívneho fungovania, teda aby daňové odvody išli do štátnej pokladne, ale je to dôležité aj z hľadiska vnímania, tak aby ľudia naozaj videli, že spoločnosť funguje spravodlivo a že to vzdielanie zaťaží je dané. Niektorí spomínali pána Junkera. Ja musím povedať, že sa teším na spoluprácu so Žánom Klodom pri posilňovaní boja proti daňovým únikom vrátane Luxemburska, čo by mohlo byť vzorom v boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom. Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, my sa tešíme, že sa summit bude zameriavať na klimu, energiu a priemyselnú konkurencieschopnosť. Európska únia je na svetovej špičke v boji proti klimatickým zmenám. A ja som si naozaj veľmi pozorne vypočul to, čo povedala pani Harms. A so všetkou úctou mám pocit, že zelení robia medvediu službu v Európe tak, že nedocenujú náš kľúčový príspevok a tú našu vedúcu úlohu v boji proti klimatickým zmenám. Toto uznali inštitúcie alebo osoby typu Al Gore, Nicholas Stern a Ban Ki-moon. A je naozaj dôležité, aby sme aj my e, sami toto uznali a Al Gore, Stern, aj Ban Ki-moon a ďalší uznali našu vedúcu úlohu v oblasti klimatických zmien opakovane. Zelený rast musí byť našou konkurenčnou výhodou, ktorá prispieje k technologickému pokroku aj k hospodárskému rastu a tvorbe pracovných miest. Ja som presvedčený, že Európa naozaj eh, musí byť veľká vo veľkých veciach a malá v malých veciach. To sa týka aj klímy a energie, čo sú veľké veci, tam musíme byť veľkí, taktiež nová priemyselná politika a vnútorný trh, to sú tie dôležité témy. EÚ musí stanovovať e, všeobecné ciele a poskytovať všeobecný rámec pravidiel, ale členské štáty musia mať možnosť rozhodnúť sami o implementácii, musia si sami vybrať e, na základe vlastných silných stránok, a musíme e, takýmto spôsobom umožniť trhom fungovať a podnikom napredovať napríklad v oblastiach bioekonómie a cleantech, čistých technológií. Takže naša analýza pokazuje na to, že, naj, na, že nákladovo najúčinnejším e, spôsobom, ako to dosiahnuť, je mať e, jeden cieľ na úrovni EÚ na znižovanie emisí skleníkových plynov a fungujúci obchod s emisiami. Toto je vec, ktorá musí z ruka v ruke s hospodárskymi reformami na podporu rastu, zamestnanosti, hospodárskeho oživenia a vymanenia sa z krízy, aby sme z nej vyšli so silnejším hospodárstvom než pred jej vznikom. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, na záver snáď toľko. Okrem e, tém, ktoré sa týkajú ekonomiky, prebehne aj diskusia o Ukrajine. Chceme zdôrazniť, že Európa bude podporovať právo Ukrajincov sami rozhodovať o svojej orientácii európskej, o ďalšom napredovaní. My chceme, aby sa stabilizoval bezpečnostný sektor. Je potrebné vytvoriť podmienky pre hospodárskú stabilizáciu a hospodársky rozvoj. Za týmto účelom sme minulý týždeň vyslali na Ukrajinu misiu, ktorá má za úlohu vyhodnotiť eh, finančné potreby krajiny. My teraz zistenia tejto misie analýzujeme a sme v úzkom kontakte aj s MMF, eh, ktorého misia v Kieve ešte stále pôsobí. Rada minulý týždeň potvrdila viacročný balík na podporu ukrajinského hospodárstva, ten, ktorý komisia avizovala deň predtým a okamžitú krátkodobú pomoc 1,6 miliardy eur. E, túto chceme postupne včasne poskytnúť e, ako podmienené pôžičky e, vo forme mikrofinančnej pomoci. To je nad rámec tých 600 miliónov eur. Toto je operácia MFA, 1 miliarda, ktorú chceme dať k dispozícii, ako náhle vznikne program MMF. A toto samozrejme tiež bude podmienené hospodárskymi reformami, teda ukrajinská ekonomika e, musí byť odolnejšia voči šokom, musí byť udržateľnejšia a schopnejšia vytvoriť e, pre všetkých Ukrajincov udržateľný blahobyt, e, hlavne pokiaľ ide o boj proti korupcii a naozaj zakročenie proti korupcii. Čiže pevne verím, že uznávate tú naliehavosť v súvislosti s Ukrajinou, teda že je naozaj potrebné rýchlo tento balík schváliť. A ja teda počítam s podporou Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz za radu vystupí pán minister Kurkulas. Thank you, President, honorable members. Eh, ďakujem pekne. Ďakujem za túto zaujímavú eh, diskusiu. Počuli sme E, veľa vystúpení na rôzne témy, ktoré nám súvisia. E, na rôzne témy, ktoré budú, e, budú zlíže na programe sami tu. Ako som už povedal, tieto témy sú prepojené. Aj naše obavy, pokiaľ ide o to, čo sa deje na Ukrajine, iba, aj to sa dá riešiť iba vtedy, keď k tomu budeme pristupovať koordinovaným spôsobom a to sa nedá úplne oddeliť od toho, aké máme výsledky v oblasti ekonomickej a sociálnej politike. Niektorí e, z vás e, zdôrazňovali najmä ten sociálny aspekt. Ja s vami súhlasím, že je to dôležitá súčasť Európskej únie, ktorá vychádza z sociálnej trhovej ekonomiky. Pokiaľ má byť nejaká rovnováha medzi trhovými a sociálnymi elementmi, tak je to preto, lebo sociálna politika naďalej e, je v rukách členských štátov. My koordinujeme naše skúsenosti, ale zodpovednosť majú najmä členské štáty. Ekonomická obnova v Európe existuje, ale naďalej nie je veľmi robustná, takže naďalej musíme ten proces semestra brať veľmi vážne. Je to jeden z mnohých nástrojov, ale je to dôležitá súčasť našej celoeurópskej stratégie, pokiaľ ide o zabezpečenie vytvárania nových pracovných miest a e, udržateľného ekonomického rastu. Ako povedali viacerí členovia eh, parlamentu, pokrok bol dosiahnutý v oblasti ekonomického riadenia, prijali sa dôležité finančné nariadenia, pak rastu stability e, tiež funguje, boli tu dôležité kroky, ktoré prijala Európska centrálna banka. Samozrejme, e, banková únia je dôležitá záležitosť a my ako grecké predsedníctvo Chceme, aby aj mechanizmus SRM bol e, prijatý ešte počas mandátu tohto parlamentu. Dôležitý trialog sa uskutoční dnes v Štrasburgu o tretej. Bude tam grécky minister financie, takisto aj predseda Euroskupiny. Naše predsedníctvo dostalo nový mandát a dúfajme, že toto bude kvalitný základ pre kompromis. V opačnom prípade si myslím, že sa bude musieť e, vrátiť k našim vládam a teda požiadať o flexibilnejší mandát. Na záver chcem povedať, že podľa mňa ide tu o dôveryhodnosť celej Európskej únie. Ďakujem. E, senior, e, Kurkulas. Ďakujem pekne, pán kolega Kurkulas, e, za vystúpenie v mene rady pred summitom. Tým pádom môžeme uzatvoriť rozprávu k tomuto dôležitému bodu na dnešnom programe. Ďalší bod. Vyhlásenie Rady a komisie. Pričom téma má názov Invázia Ukrajiny zo strany Ruska.